Otváram opäť schôdzu. Zápisnica včerajšej schôdze bola schválená, je k dispozícii v textovej forme. Pýtam sa, či sú nejaké námietky. E, zdá sa, že nie. Týmto je zápisnica schválená. Ešte tu mám dve oznámenia.